Ďakujem, pán predseda, vážení eh, poslanci. Eh, eh, Príjmame veľmi pozitívne toto uznesenie Európskeho parlamentu k Sudánu a obzvlášť doktorovi Aminovi Meky Medanimu, zástupcovi občianskej spoločnosti v Sudáne, ktorý bol, ako to už viackrát zaznelo počas diskusie, zajatý tajnými službami 6. decembra 2014 Odvtedy je e, pán Medany e, izolovaný a mm, je to pravdepodobne preto, že podpísal e, iniciatívu Sudan Call, demokratickú iniciatívu za zmier v krajine a za podporu demokracie. Podpísal toto 3. decembra v Addis Abeba s ostatnými predstaviteľmi opozície. Pán Medan je pre nás veľmi dôležitou mor- morálnou osobnosťou. A ako právnik a ako aktivista v oblasti obrany ľudských práv v občanskej spoločnosti obraňuje ľudské práva v Sudáne aj na medzinárodnej úrovni. V roku 2013 naša delegácia mu udelila cenu za ľudské práva, za jeho služby a vyzval sudánsku vládu okamžite Vyzvali sme okamžite sudánsku vládu, aby ju hneď prepustili a taktiež vedúce delegácie v Chartume sú v kontakte s rodinnými príslušníkmi a prejednávajú tento prípad na čo najvyššej úrovni. Zatknutie a uväzňovanie tejto osoby nie sú, nie sú v súlade s ústavou a taktiež sú porušením slobody prejavu a taktiež sú v rozpore s cieľmi národného dialogu, ktorý ohlasila vláda pre najbližšie obdobie. Nie je možné verejne diskutovať o národnej politike, ak e, neexistuje prostredie slobody prejavu, v ktorom občania môžu slobodne vyjadrovať svoje názory. Ak sa pozriete na závery z rady 20. Z 20. októbra e, ste si všimnete, že e, prípady porušovania ľudských práv a taktiež zastrašovanie, e, svojvoľné e, zatkynanie a taktiež zneužívanie oponentov, novinárov sa tam spomína. Je to veľký priestor pre e, demokratické diskusie v čase, keď e, prebiehajú e, nepokoje v Darfore a v celom regióne Nílu. Taktiež sme svedkami eh, vysušenej pôdy, taktiež eh, barbarské útoky na ženy a deti. Toto všetko eh, pritom sa deje pri úplnej bezprestnosti. Chceme vyzvať všetkých zodpovedných, aby zasiahli. Domnievame sa, že je veľmi znepokojúce, že mierový proces, ktorý presadzuje Africká únia pod vedením prezidenta Mbiko toto úsilie bolo pozastavené minulý týždeň bez e, nejakých konkrétnych praktických výsledkov. Mier a demokracia budú naďalej prioritné na našom programe pri všetkých našich stretnutiach so sudánskou vládou. Ďakujem pekne, e, pán predseda. A chcel by som v mene talianského predsedníctva zaželať všetkým pokojné sviatky a všetko najlepšie do nového roka. Muchas gracias, señor de la Vedova. Igualmente le agradecemos su... Ďakujeme pekne, pán Dela Vedova. Aj my sa vám chceme poďakovať za eh, vaše odhodlanie